little too late, ako sa vždy hovorí. Príliš málo zasahujeme príliš neskoro. Musíme držať krok e, s Američanmi a s Číňanmi, ktorí možno zajtra budú rozhodovať o našom spôsobe života. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani predsednička Keller, máte slovo. Dear commissioner candidates. E, vážení kandidáti na komisárov, vy sa dnes uchádzate o líderské posty v Európskej únii. Únia sa začala ako projekt mieru demokracia a ľudských práv. Fantastický projekt. Ale teraz, keď sa pozrieme okolo seba, tisíce ľudí uh, hynú na našich hraniciach. Každý deň viac ako 5 žien umiera rukou svojho partnera a e, niektoré členské štáty sa odvracajú od základných hodnôt právneho štátu a demokracia a slobody za ktorú bojovali toľkí európsky občania. E, je tu riziko, že Únia zlyha v boji proti klimatickým zmenám. Tým riskujeme životy mladých generácií. Ale takisto táto únia, si myslím, má obrovský potenciál. Mohla by byť lídrom v oblasti boja proti klimatickým e, zmenám. Európska únia môže byť vizionárom, kontinentom, ktorý bude chrániť svoje hodnoty a ľudské práva, či už doma, alebo vo svete. A dnes je otázkou, e, či táto komisia bude schopná e, splniť tieto výzvy. Budete e, schopní zvládnuť ekologickú aj sociálnu krízu, ktorú teraz prežívame. To si vyžiada určite odvahu aj presvedčenie. Počuli sme počas vypočutí, že ste odhodlaní, ale nie všetci a nie vo všetkých témach, ako komisia napríklad vytvorí ambiciózny program pre ochranu klímy, ak nechcete zmeniť polnohospodárskú a obchodnú politiku. Už teraz môžem povedať, že to nebude fungovať. Nestačia len zelené sľubia, titulky. Potrebujeme zelený obsah. Bez zásadnej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky a obchodnej politiky klimatická politika ostane len polovičatá a nedokončená. Out... Dovolte mi ešte poukázať na ďalšie problémy. Žijeme v bezprecedentnej situácii. Šéf e, veľkej IT spoločnosti európskej sa stane komisárom pre vnútorný trh a zároveň aj pre digitálnu ekonomiku my oceňujeme kroky, ktoré plánuje vykonať pán Breton a to, že hovorí, že chce odstrániť konflikt záujmov, ale bohužiaľ v jeho portfóliu tento konflikt záujmov jednoducho je prítomný a my si myslíme, že je to zásadný problém a digitálny trh mal byť odstránený z jeho portfólia. E, strana zelených nemôže akceptovať takéto konflikty záujmov, ktoré ohrozujú reputáciu, dobrú povesť európskych inštitúcií. Ďalší veľký problém, bohužiaľ, e, prináša so sebou náš maďarský komisár, ktorého nám sem s pozdravom poslal pán Orbán. Ako môže vykonávať svoju funkciu, keď jeho krajina systematicky porušuje e, demokratické hodnoty a právny štát, e, keď vstúpili do Európskej únie, sa zaviazali, že budú rešpektovať právny štát a demokratické princípy. Je to cynické. Myslím si, že naša integračná politika reprezentuje najlepšie našu Európsku úniu, pretože sú štáty, ktoré si naozaj želajú úprimne vstúpiť do našej únie, aby budovali demokraciu, aby si zabezpečili slobodu. To je ten, ten horiaci plameň Európy. A čo my povieme týmto štátom? Oni menia svoje politiky, dokonca niekedy aj svoj názov, svoje meno krajiny. A teraz im povieme, že e, ich ašpirácie sú zbytočné. Takže prosím, už nerobme ďalšie škody v tejto oblasti. President. Pani predsednička von der Leyen, my sme o tomto hovorili veľakrát. Nie je to pre vás nič nové. A z týchto dôvodov nemôžeme podporiť vašu komisiu, ale sme ochotní spolupracovať s komisiou, aby sme posilnili európsku demokraciu aj ľudské práva, aby sme zvládli klimatickú krízu a aby sme posilnili európsku integráciu. Keď člen vášho kolegia predloží e, legislatívnu iniciatívu, veľmi ochotne budeme s vami spolupracovať. Budeme vám konštruktívnym partnerom ale ubezpečujem vás, že budeme aj kritizovať, um, ak to bude potrebné. Kolegyne, kolegovia, musíme konať. Klíma nepočká, sociálne nerovnosti sa musia riešiť. To takisto nepočká. A dúfame, že táto komisia nás prekvapí aj pozitívnym spôsobom. Ďakujem veľmi pekne a veľa šťastia. Grazie. Ďakujem. Za skupinu ID sa e, vyjadrí pán Bardela. Ďakujem, pán predseda, pani van der Leyen. Dnes e, sa tu prepájajú rôzne záujmy a e, zvolíme komisiu, ktorá bude pokračovať v práci predchádzajúcej komisie rovnakým spôsobom. Dobrý komisár je muž alebo žena, e, ktorý, ktorá e, dokáže rozpliesť e, legislatívnu spleť bruselskú bez vedľajších záujmov. Je potrebné chrániť záujmy ľudí a národov, ale vaša logika je úplne zastarelá. Eh, obchodné zmluvy, nekalá konkurencia, vysielanie pracovníkov, liberalizácia verejných služieb, federálna Európa, migračná kríza. <clears throat> Stále ste hluchí. Eh, budete len pokračovať prácu, v tejto byrokratickej mašinérii. Máme tu komisára, ktorý bude chrániť európsky spôsob života. Nuž to je veľká semantická odvaha. Eh, máte určitú víziu, Eh, európskeho života, ale bude to, bude to len komisia, ktorá bude propagovať migráciu. Eh, vy chcete dusiť slobodu, eh, ašpirácie. Brexit by mal byť príležitosťou, aby sme na rade revidovali zmluvy a vytvorili demokratickejšiu úniu, ktorá bude viac chrániť ale e, ani Juncker, ani pani von der Leyen na tomto nič nezmenia. Onorevole Fitto, prego. A lei la parola. Grazie, grazie presidente. La nostra e, Teraz sa vyjadrí pán Fitto za EKR. E, vypočuli sme si dnes rozpravu a rôzne proklamácie, rôzne súby, ktoré zazneli v tejto rozprave, ale jednu vec tu ignorujeme a to je východisko, ktoré vytvoril svojou prácou pán Juncker. A my musíme povedať, že naozaj hodnotenie je negatívne, pretože táto komisia bola veľmi pomalá, keď hľadala e, riešenia, ale e, väčšinou ich nenašla. A Takisto musíme sa zamyslieť aj nad politickou otázkou, ktorá sa neustále vracia. Včera Francúzsko a Nemecko predložili dokument, ktorým sa vracajú k predchádzajúcej schéme, ako fungovala Junckerova komisia, teda presne to, čo prinieslo tie negatívne výsledky, rovnaký spôsob práce. A potom ďalšia dôležitá otázka, rozdiely medzi politikmi v diskusii v predchádzajúcich e, týždňoch e, medzi Nemeckom, a Francúzskom a sú to zásadné otázky. Mám, keď, keď máme odlišné názory na NATO, tak to nie je maličkosť. Musíme si objasniť naše, naše pozície k NATO. A preto od e, komisie, od predsedničky chceme počuť jasné slovo. A potom tu máme nový program predsedničky komisie, ktorý chce vyriešiť všetky veľké otázky, ktoré máme dnes na stole, ale musíme byť aj realistickí. E, Fond pre spravodlivú trans- transformáciu. Ako to zrealizovať? Znižovanie emisí. Akým spôsobom? E, nechceme byť ekologickí extrémisti, ale pozrime sa na to. 9 globálnych emisí produkuje Európska únia a Čína 40%, USA 40%. No a ako my na to reagujeme? Čo chceme pre náš priemysel? Čo chceme pre náš trh práce? No a potom e, tu máme viacročný finančný rámec, rozpočet Európskej únie. E, tam chcú v rámci toho zrealizovať všetko, poľnohospodárskú politiku, e, zelenú dohodu, ale ako? Ako to vyriešime rozpočtovo? Ako to zafinancujeme? E, je tu veľké riziko, že opäť e, sa odkloníme od cieľov a začneme penalizovať určité krajiny s článkom 7, tak ako to už Európska únia urobila v minulosti. E, spýtajte sa ľudí v týchto štátoch, kde bol mechanizmus aktivovaný, čo si o tom myslia čo si myslia o politike Európskej komisie, ktorá sa realizovala s podporou Európskeho parlamentu. A chcem e, takisto sa vyjadriť k e, migrácii. E, vy ste pripomenuli dramatickú udalosť. 37 osôb zahynula, zahynulo v kamione. Naozaj to je na zamyslenie, ale vidíme, že táto politika úplne zlyhala. 21. novembra v Stredozemnom mori opäť zahynulo 67 osôb. Um, a teda aká bude stratégia v oblasti migrácie? Budeme sľubovať uh, viac peňazí z rozpočtu, aby sme posilnili policiu na hraniciach, alebo vytvoríme skutočnú stratégiu, uh, kde každý bude nie svoju zodpovednosť a budeme riešiť uh, problémy tam, odkiaľ odchádzajú migranti, lebo ne, je zbytočné to riešiť vo finálnej fáze Naša skupina má odlišné pozície, ja to e, neskrývam, e, a, ale napriek tomu budeme realistickí. Naša pozícia bude realistická, budeme sledovať všetko, čo robíte bod po bode a e, budeme prinášať príspevky tam, kde to bude užitočné. A Eh, ak eh, budete mať stratégiu, ktorá nie je v súlade s našou líniou, tak jednoznačne budeme eh, v opozícii. Ďakujem. A teraz za GUE NGL pán Šidervan. Ďakujem. Pani predsednička, Dámy a páni, máme tu problém. Vy ste v posledných mesiacoch veľa nasľubovali. Hovorí sa o investíciách až do výšky 1 bilióna do zelenej novej dohody. Zároveň hovoríte o masívnych investíciách do digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti, ale eh, nepodarilo sa vám odstrániť ten zásadný rozpor, ako chcete realizovať politické zámery, keď pokračujete v politike šetrenia a škrtov. Pani von der Leyen, váš program zlyhá, ak sa neukončia politiky eh, šetrenia, a škrtov, ak štáty nebudú môcť konečne znova investovať. Samozrejme, iná politika je možná. Máme odlišné vízie Európy. Mier nedosiahneme zbrojením a militarizáciou európskej zahraničnej politiky. Mier dosiahneme, ak zastavíme vývozy zbraní a ak budeme na medzinárodnej úrovni odzbrojovať. Sociálnu spravodlivosť dosiahneme len E, záväznými sociálnymi normami, nie deregularizáciou. Musíme zaručiť ochranu pred chudobou a dôstojnosť a ochrana životného prostredia nepotrebuje krásne sľuby, potrebuje ambicióznu politiku, aby sme oteplovanie obmedzili na 1,5 e, e, stupňa Celzia a do roku 2030 musíme znížiť emisie o 70 Veľké koncerny a ich podvody nezastavíme, ak sa budeme odvolávať na OECD. Potrebujeme efektívne daňové reformy, musíme zrušiť daňové raje. Ľudské práva budeme chrániť e, nie tým, že budeme izolovať Európu posilňovaním vonkajších hraníc. Nie, potrebujeme európsku záchrannú misiu na mori. Pani von der Leyen, budete mať veľkú zodpovednosť. A ľavicová frakcia Európskeho parlamentu je e, silná, ale zároveň aj kreatívna, nadšená opozícia. Ja vám slubujem, že každý deň v nasledujúcich 5 rokov budeme vám pozerať na prsty, ako vediete politiku, čo robíte a budeme sa zasadzovať za zmenu kurzu a za inú Európu pre našich občanov. Ďakujem. A teraz za nezaradených e, pani Begin. Ďakujem, pán predseda, pani predsednička, vážení komisári. Európa potrebuje rýchlo vládu. Už sme stratili veľa času a občania čakajú odpovede. Už sa to nedá odkladať. E, nemôžeme povedať, že nás presvedčil celý váš tím Počas vypočutí sme boli svedkami obrovských konfliktov záujmu a počuli sme príliš veľa všelijakých vyhýbavých vyjadrení. Ale my od vašej komisie očakávame jednoznačné vyjadrenie, jednoznačné áno relokalizácii migrantov, musíme reformovať pakt stability, musíme investovať zeleným spôsobom, musíme chrániť naše európske podniky. A vďaka týmto prioritám ste dostali našu dôveru v júlii, ale teraz občania očakávajú veľa, naozaj konkrétne opatrenia. Tisíce um, pracovníkov môžu prísť o prácu, kvôli nadbytku v produkcii ocele. Nuž áno, máme fond spravodlivej transformácie, takže využívajme ho aj pre oceliarenský priemysel. <clears throat> Musíme vylúčiť z paktu rastu a stability určité investície e, preventívneho charakteru. Hnutie piatich hviezd bude pozorne sledovať každé vaše rozhodnutie a e, určite vám nedávame e, biankošek, ak vás dnes podporíme. Ďakujem a teraz pán Kaspari, minúta 30. Pani predsednička komisie, v júli ste začali pracovať veľmi presvedčivým spôsobom a dnes ste predložili veľmi vyvážený a dobrý program. Gratulujeme vám k tomu. Dnes sme sa tu zišli 30 rokov po páde Berlínskeho múru a napriek tomu v mnohých štátoch EÚ ešte prekvita korupcia, Eh, je ohrozený právny štát, eh, novinári sú eh, zavražďovaní a preto musíme sa ďalej zasadzovať za to, aby, mm, <clears throat> aby sa darilo právnemu štátu a demokracii a slobode všade. Hovorili sme o téme bezpečnosť. Európska únia celé roky sa spoliehala na USA ako na garanta bezpečnosti, ale bohužiaľ už tak nemôžeme robiť. Musíme sa sami postarať o svoje susedstvo. Musíme e, sa postarať o to, aby e, nezúrili občianské vojny, aby e, nehynuli tisícky ľudí v konfliktoch. A v tomto vás podporujem. A potom ďalšia téma klimatické zmeny. Áno, potrebujeme novú zelenú dohodu vy ste povedali, že to nemôže byť iba jednostranne zelená dohoda, toho sa boja ľudia, ktorí stoja na okraji alebo ktorí pracujú v továrniach, ktorí žijú na vidieku, boja sa toho poľnohospodári. E, pýtajú sa, ako vôbec budú môcť produkovať potraviny za takýchto podmienok. E, vy ste povedali, že to musí byť udržateľné, že nesmieme ľudí strašiť, vyvolávať v nich obavy. Musíme im ukázať, že e, máme plán, a za to vám tiež ďakujem a bol by som rád, keby nová komisia bola otvorená a e, prinášala ľuďom nádej a vyvolávala dôveru. Ďakujem teraz pani Bonafé, 1,5 minúty. Ďakujem pani predsedajúca, pani von der Leyen, vážení komisári. Dnes začína nová cesta. Záväzky, ktoré ste predstavili, my ich podporujeme presvedčivo ale e, od zajtra sa musia začať premieňať na konkrétne opatrenia. E, budeme realisti, ale budeme od vás čakať veľa. Budeme e, kontrolovať, či rešpektujete svoj problém. Nedáme vám úľavy. Budeme veľmi ambiciozni. V posledných európskych voľbách sme videli, že európsky občania napriek nacionalizmu, ktorý sa oživuje, ešte stále dôverujú Európe. A preto pani predsednička von der Leyen, poviem, buď vybudujeme Európu, alebo zahynieme. A toto povedal jeden veľmi slávny Talian, ktorého si dnes dovolím citovať. A ja chcem takisto uviesť tri kľúčové slova. Udržateľnosť, spravodlivosť a sociálna stabilita. Dnes ak chceme obnoviť hospodárskú konkurencieschopnosť a e, zachrániť planetu, potrebujeme tieto tri veci. Musíme vytvoriť nový prístup k ekonomickému riadeniu, ktorý má za cieľ rast, ale za zohľadnenia e, ochrany životného prostredia a e, sociálnej stability, inklúzie bez zdrojov. To ostanú len dobré sľuby a návrhy Skupina socialistov a demokratov je ochotná spolupracovať e, na každom legislatívnom návrhu a každý deň, ale budeme zároveň e, zastupovať našich občanov a veríme, že Európa je najlepšia záruka pre nás všetkých. Ďakujem a teraz e, za Renew pán Sežurné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Už sme veľa toho spomenuli. Nakoniec vy ste pred mesiacom získali podporu tu v parlamente, e, boli vypočutia komisárov a v zásade e, tie argumenty tu všetky zazneli, ale predsa by som povedal jednu vec. Vieme, že sme vo veľmi dôležitom momente histórie EÚ. E, aj včera to tu zaznelo, že treba sa starať o Európsku úniu tento parlament tu nemusí byť e, navždy. E, pokiaľ chceme náš európsky projekt e, obhajovať, treba sa o to aj naozaj stať, pokiaľ chceme, aby nám vydržal. A výsledkom tohto demokratického procesu, ktorý som spomínal, sú tí, sú tí komisári. A to sú teraz noví európsky politici, E, takto to musia aj vnímať a my potrebujeme e, aj verejné e, politiky, o ktorých sa bude hovoriť aj v národných médiách, aj tu, keď sa rozprávame s európskymi občanmi, pýtam sa ich, čo očakávajú od európskych volieb a hovorili nám, že očakávajú Európsku úniu, ktorá bude efektívnejšia, ktorá bude prinášať konkrétne výsledky, ktorá hovorí o konkrétnych prioritách, aj sa im venuje. A ja vlastne už keď sa prvýkrát o vás hlasovalo, som spomínal, že nerozumiem celkom pozícii skupiny zelených, pokiaľ ide o túto komisiu. Máme tu predsa najprogresívnejšiu, e, najekologickejšiu komisiu v dejinách e, Európskej únie a oni proste hľadajú e, tu nejaké argumenty za každú cenu, aby vás nepodporili. To je fakt pozoruhodné, ale každopádne vám ďakujem za tú eh, prezentáciu a tú rozprávu a držím vám palce. Ďalej eh, výstupy pán Smith, ale už sa nám tu 12 ľudí hlasí do každý aj, takže poprosím vás, eh, naozaj dodržiavajte ten časový limit, aby sme všetkých stihli. A teraz vystupí pán Smith, ale naozaj poprosím vy aj všetci ďalší buďte relatívne struční. Ja sa tiež snažím vždy stručne vystupovať. Dobrý deň kolegovia, pani von der Leyen, my ako Škótska národná strana budeme e, podporovať vašu komisiu. Myslíme si, že tá, ten, ten domáci kontext s Brexitom nás tiež v tomto ovplyvnil. Musím povedať, že e, svet vyzerá inak, keď si predstavíte, že vaša krajina napriek vašej demokratickej voľby e, e, e bude e, vyťahnutá, tak povediac, z EÚ, hoci vy to neželáte. Proste pozrite sa na tieto veľké veci. Jednoducho príliš dlho bolo ľahké e, prezentovať Európsku komisiu ako takú nedynamickú, takú, čo nemá záujem o ľudí, ktorá nepozná realitu v teréne. A ja naposledy, keď som tu e, vystupoval, Uh, musím iba zopakovať to, čo som hovoril aj vtedy, že naše problémy v Škótsku prichádzajú tak povedať z Londýna, nie eh, z Bruselu či zo Štrásburgu. Pamätajte na to, že eh, táto generácia v skutočnosti má veľké šťastie. Máme mnohé nedostatky samozrejme v Európe, ale nikdy na to nezabúdajme, že toto je skvelý projekt. Áno, je nedokonalý samozrejme, ale netreba ho brať automaticky a učte sa aj z našich Eh, príklad, alebo z našho príkladu, um, že vždy ústup alebo negatívne zmeny možné sú a Škótsko, pokiaľ vystúpi z Európskej únie proti našej vôli, tak uistujem vás, že sa vrátime eh, naspäť a môžete sa na to spolahnuť. Ďakujem eh, pekne. Ďalej pán Borkia. Ďakujem pekne. Nová Európska komisia má veľa víziev pred sebou, ale samozrejme má aj istú zodpovednosť. Ale nestačí iba <clears throat> zvyšovať dania, aby um, ste prekonali rozdiely medzi členskými štátmi. Um, pokiaľ ide o klímu, um, podpredseda Timmermans si želá Európu ako klimatického šampióna, ale ak tretie štáty uh, E, neurobia svoju prácu, tak to vyústí iba do preťaženia našich občanov a našich podnikov. My dúfame samozrejme, že bude viac parametrov, e, viac záväzných opatrení, aby komisia e, posúdila, či demokraticky zvolená vláda dobre funguje, ale ako si môžete myslieť, že ste inkluzívna komisia, keď ste odmietli sa pozrieť na Tí, ktorí zastupujú e, toľkých e, občanov a keď sa odmietate pozrieť na e, to, čo sa dialo v minulosti. Ehm, Pán Zilnek sa páči. Mm, komisia sa nachádza v zlej, zložitej situácii. Bolo ťažké prerozdeliť portfólia Eh, dobrým spôsobom, ale na druhej strane eh, aj v skupine EC, EKR sú poslanci, na ktorých sa budete môcť spolahnuť eh, dnes aj v budúcnosti, ak nebudete blokovať náš hospodársky rozvoj. Táto e, komisia, e, pokiaľ nebude posilňovať našu euroatlantickú spoluprácu, skôr budeme e, posilňovať spoluprácu s krajinou na východe, ktorá okupuje iné krajiny, len pretože sa rozhodli pridať k západu, tak je to, myslím si, veľké riziko pre geopolitický vývoj aj vašej komisie. Ďakujem pekne. Buďte v tomto, prosím teda, veľmi obozretný. Pani Hazekam, nech sa páči, ďakujem pekne. záujem nadnárodných spoločností nie je v súlade so záujmom ľudí, zvierat či prírody. A vidíme to aj v prípade tejto energetické tranzície. Vidíme, aký tu máme problém s geneticky modifikovanými potravinami či organizmami, s polnohospodárstvom a tak ďalej. Je preto veľmi dôležité, aby európsky komisári boli nezávislí. Ako je možné, že ľudia, ktorí majú finančné záujmy, v takýchto nadnárodných korporáciách, či je to Monsanto alebo iné, že títo istí ľudia e, budú pracovať v komisii. E, európska politika nesmie byť zvolen, e, zverená takýmto ľuďom. A potom tu máme pána Timmermansa. Toto je človek, ktorý neakceptuje skutočnosť, že niečo treba robiť s sektorom hovedzieho dobytka, hoci všetci vidíme, že niečo treba spraviť, pokiaľ chceme chrániť životné prostredie. Čiže tie ambície komisiárov sú nedostatočné. Nedokážu e, vyriešiť problémy ako biodiverzita alebo klimatické zmeny a práve preto tejto komisii veľmi nedôverujeme. Ďakujem pekne. Ďalej pán Sinčič. Hvala. Gospođo von der Leyen, ste danas... Ďakujem, pani von der Leyen. E, vy ste predstavili so slovami chvály e, vašu komisiu predstavili ste jednotlivých komisárov, ktorí budú zodpovední za rôzne portfólia a vašim cieľom je excelentnosť, špičkovosť. A ja sa pýtam z chorvátskeho pohľadu, prečo ste dali Chorvátsku tú komisárku, ktorú ste jej dali, pretože chorvátsky establishment a chorvátska spoločnosť e, stratila milión občanov od vstupu do EÚ. V Slavonsku za posledných 6 e, rokov sme stratili každého štvrtého študenta. Z môjho pohľadu to nedáva zmysel. E, vy neviete e, dosť o demografických zmenách a ste zodpovedná za takéto dôležité veci v komisii. Z vášho berlínskeho pohľadu to možno vnímate inak. Mm, vy ste dali chorvátskemu establishmentu ocenenie teraz ako keby za to, že sme stratili toľko občanov. Keď to bude takýmto spôsobom pokračovať, tak v Chorvátsku ostanú len dôchodcovia a politici. A ak otvorí Rakúsko e, svoje dvere, tak, tak e, emigrujú ešte ďalší. Ako môže takto biologicky krajina prežiť? A teraz pán Halický, 1,5 minúta. E- Ďakujem pekne, vážená pani predsednička v mene EPP, respektíve v mene politickej delegácie v EPP, takisto aj v mene e, väčšiny e, polskej spoločnosti, ktorá je demokratická a proeurópska. Tešíme sa na prácu novej komisie, e, tešíme sa na prácu vášho týmu. Je pravda, že občania majú isté obavy, pokiaľ ide o kvalitu života v Európe a práve preto klimatická politika a environmentálne témy, ochrana životného prostredia sú veľmi dôležité, takisto aj ochrana zdravia. Ja preto, preto som veľmi rád, že medzi prioritami máte aj potrebu toho, aby sa bojovalo proti rakovine. Áno, rakovina je naďalej najväčší zabijak. Musíme e, vzdelávať ľudí, musíme vykonávať výskum. Ehm, potom samozrejme takisto treba dobrý rozpočet. Chceli by sme, aby ten rozpočet bol ešte skôr väčší, nie menší. A chceli by sme mať nové e, alebo vytváranie nových pracovných pozícií venovať sa inováciám, vytváraniu nového hospodárstva, podpore vzdelávania a tak ďalej. A potom je tu veľmi dôležitá téma, ktorú sa takisto opakovane spomínali, a to síce Európska komisia stráži zmluvy, obhajuje slobodu, hodnoty, právny štát. To je veľmi dôležitá súčasť našej komunity. Nikto nemôže byť nad zákonom. Všetky vlády sú rovnaké Čiže prosím, buďte konzistentná vo vašej aktivite, tak aby naša komunita nebola podkopávaná alebo ohrozovaná zo, strana, zo strany nikoho. Ďakujem pekne a preto e, vám držím aj palce vo vašej práci. Ďakujem pekne. Ďalej pán Stanišev. Ďakujem pekne. E, pani predsedajúca, e, pani predsednička komisie, Vážení komisári, dnes získate silnejšiu podporu zo strany skupiny socialistov v porovnaní s tým hlasovaním, eh, hlasovaním v júli a sú na to tri dobré dôvody. Poprvé, vy ste eh, tu poskytli viaceré záväzky, eh, politické záväzky, pokiaľ ide o progresívnu zmen, zmenu v Európskej únii. Zmena, ktorá bude sociálna, ekonomická aj environmentálna. Najprogresívnejšia politická agenda pre komisiu je teraz na stole a musíme ju podporiť ale my socialisti budeme dávať veľký pozor, budeme pozorne sledovať, e, čo reálne budete robiť. Poprvé máme tu ten MFF, samozrejme politika bez zdrojov nie je možná. E, po druhé máme tu silný tým socialistických komisárov, ktorí majú silnú víziu, majú zručnosti, schopnosti, e, majú veľa energie a už nie je možné, aby komisia bola nadalej vnímaná ako ľudovecká komisia, kde je proste iba jedna skupina politike dominuje. Je tam proste istá rovnováha. A to je fajn. Po tretie, európsky občania už nie sú e, trpezliví e, v tom zmysle, že chcú konkrétne výsledky. V posledných európskych voľbách e, bola rekordná účasť, ale trpezlivosť občanov je naozaj na konci, mm, ak to tak môžem povedať. A teda chcem vás poprosiť, aby ste konali od dnes. Máte na to iba 5 rokov. Ďalej vystupí pani Voaden. Ďakujem, vážená pani predsednička, vážení komisári. E, chvíľku to trvalo, kým sme sa do tohto bodu dopracovali a bolo potrebné veľa, e, bolo potrebných veľa kompromisov, ale konečne treba začať ako komisia pracovať, pracovať na legislatíve na prospech všetkých Európanov. E, teší ma, že ste tu mali ambíciu vytvoriť rodovo vyvážený tým, nakoniec to úplne nevyšlo, ale nikdy doteraz sme nemali tak veľa komisárok v rámci Európskej komisie. Teším ma, že ste sa o to tak e, intenzívne snažili a dúfam, že podobná rovnováha bude vo všetkých európskych inštitúciách, e, takisto vo všetkých rozhodujúcich radách a tak ďalej. A musíme takisto bojovať za vyššie zastúpenie e, menšín v európskych inštitúciách. Samozrejme, je mi ľúto, že britského komisára nemáme. Bohužiaľ, naša infantilná vláda opäť poškodila dôveryhodnosť a reputáciu našej krajiny, ale uistujem vás, že poslední e, Briti, ktorí sa ešte nezbláznili, sa snažia tento problém vyriešiť a teší nás, že nás v tom podporujete. My sme vás podporili ako predsedničku komisie a povedali ste, že budete konzultovať e, e, Britov, ktorí sú proeurópsky, mm, pokiaľ ide o ďalšie kroky. Teším sa na toto stretnutie a myslím, že máme veľké výzvy v tejto oblasti v Európe, ale aj mnohé dôvody e, na optimizmus. Spomínali ste klimatické témy, migráciu, digitalizáciu. Veľmi správne, e, veľmi správne vybraté témy musím povedať a teším sa e, na to, že pripravíte politiky, ktoré, ktoré budú znamenať, že Európa bude v lepšom stave v budúcnosti než teraz. Ja dúfam, že tu budem eh, sedieť aj o 5 rokov a ako už tu bolo eh, povedané, je to kvalitný projekt, ambiciozný projekt a mali by ste ho všetci vnímať veľmi pozitívne. For one minute, I give the floor to Madam Delbo. Eh, ďakujem pekne. Ďalej Delbos Corfield. Európska demokracia je mladá, je zraniteľná, nie je ešte úplne e, zrelá, určite nie je e, federálna. E, členské štáty tých komisárov navrhujú. A máme tu Maďarsko a Polsko, to sú dve krajiny, ktoré svojich komisárov mohli nominovať napriek tomu, že bol spustený, bolo spustené konanie podľa článku 7 proti týchto, proti týmto krajinám, ktoré nedodržujú pravidla Eh, pokiaľ je právny štát a demokraciu a pritom eh, niektoré iné krajiny, ktoré splňajú tieto podmienky, odmietame a to nie je eh, správne. Um, chcem sa pýtať, či budete skôr slúžiť našim občanom než našim členským štátom alebo vládam. Európsky parlament odmietol krajiny, kde bol, teda kandidátov, kde bol veľký konflikt záujmov a treba, aby sme naďalej boli odvážni. Potom máme tu e, demokracia a demografia. Ja som feministka a teda e, toto je téma, ktorá je pre nás veľmi citlivá a máme tu kandidátku, ktorá odmietla e, teda povedať že tá teória veľkého nahradenia je nepravdivá a to teda je pre mňa veľký problém a dúfam, že budeme do budúcna mať inkluzívnu e, Európu. Ďakujem pekne. Máme tu modrú kartu pani Delbos. Eh, akceptujete túto modrú kartu pána Botroša? Povedali ste áno či nie? Áno. Či nie? Teraz neviem. Akceptujete modrú kartu? Nemusíte, keď nechcete. Áno, akceptujem, nech sa páči. Takže pán Botoš, nech sa páči. OK, let's move on I, let's just scrap that idea and move on OK? alebo poďme radšej ďalej Nekomplikujeme to ďalej pán kra Ďakujem, pani predsedajúca. Berieme na vedomie, že táto komisia má ľavicovo-liberálnu agendu, čo je prekvapivé vzhľadom na to, čo sme rozpoznali v národných voľbách. Ľudia si želajú konzervatívnejšie smerovanie. Ťažiskom vašej agendy eh, je klimatická zmena E, ľudia sa nezaujímajú o otázku, či o 100 rokov bude o 3 stupne teplejšie. Ľudia sa e, zaoberajú migráciou, boja sa o e, svoju budúcnosť, svoje pracovné miesta. Áno, komisia vyhovela tomu, čo parlament väčšinovo považuje za dôležité, ale bohužiaľ to nie sú témy, ktoré zaujímajú ľudí a národy v Európe. Budeme vás teda kriticky sledovať a povieme takisto že my nechceme nejakých e, veľkňazov ľavicovo-liberálneho náboženstva e, tu e, v tejto komisii. Komisia nechce byť to, čo si želáme my. Pán Epping, Zelená dohoda je veľký experiment, ktorý navrhuje táto Európska komisia do roku 2050. Európa by mala byť klimaticky neutrálna, ale čo to bude stať? Doteraz po dvojhodinovej diskusii som nič nepočul o tom, čo to bude stať. E, študovali sme dokumenty komisie, ako keby to bola Biblia a tam sa hovorí o 575 miliard eurách, ktoré sa majú ročne investovať na to, aby sme dosiahli tento cieľ. A za 20-ročné obdobie to bude 11 500 miliard trojnásobok nemeckého hrubého domáceho príjmu. Moja otázka je veľmi jednoduchá. Kto to zaplatí? Ja o tom nič nepočujem, neviem. Ale možno, že by som mal ob, e, prezradiť e, tajomstvo. Sú to občania, občania to zaplatia, občania zaplatia e, vyššie dane a vyššie energetické faktúry. V Holandsku vidíme, že e, Ľudia protestujú vo všetkých sektoroch, pretože jednoducho nemajú peniaze na zaplatenie účtov. Či toto môžete očakávať? Pán Epping, modrá karta, skúsime to znova. Pán Kukales, akceptujete modrú kartu od pána Kukalesa? Áno, v poriadku. Áno, nech sa páči, 30 sekúnd. Pán Epping, hovorili ste o nákladoch na novú zelenú dohodu do roku 2050 Nedávny výskum vedecké dôkazy svedčia o tom, že náklady na nekonania do roku 2050, čo sa týka klimatických zmien, budú v triliónoch. Viete si predstaviť, čo to nás bude stať, keď sa nepustíme do zelenej dohody? Ďakujem pekne. No, najlepšie by bolo zmeniť túto zelenú dohodu ja si myslím, že musíme mať atomovú energiu. Je to jeden z najdôležitejších zdrojov energie a je e, klimaticky neutrálny. Ja viem, že tu sú ľudia, ktorí s tým nesúhlasia, ale je to dôležité. Takisto musíme ďalej využívať plyn. Holandsko momentálne ustupuje od využívania plynu, ale plyn je environmentálne e, neškodné palivo. A potom je to otázka biomasy. Biomasa nie je až taká e, ekologická, ako e, to tvrdia. Ďakujem pekne. Na minútu, pán Anvanites. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, e, vaše vystúpenie bolo fantastické. Každému ste slúbili všetko. Uh, nie všetko, každému, ale konkrétnym politickým názorom, politickým záujom. Hovorili ste o militarizácii Európy, hovorili ste o životnom prostredí. Máme úplne opačný názor ako vy. Nehovorili ste o právach pracovníkov, nehovorili ste o korupcii, nepresvedčili ste nás o migrácii, trvali ste na nadpis, názve, ktoré má trvať presadzovanie európskeho životného štýlu. Nepočuli ste, nevypočuli ste si žiadnu politickú skupinu okrem vašej vlastnej, ako povedal pán Weber. EPP má predsedničku Európskej komisie. To tak nie je. Vy musíte uh, dať uh, všetky veci dohromady. Uh, takže teraz sa dostávame do politickej konfrontácie a k tomu vám želám uh, odvahu. Na minútu. Pán uh, John Joshi. Ďakujem pekne. Po ťažkej dlhej dobe a problému navrhnúť komisára a negatívneho odkazu, e, ktorý súvisí so špicom kandidátmi. Môžeme byť radi, že sa vám podarilo dať dohromady kolegium a E, pripraviť pre nich veľmi ambiciózny program. Ale ak v konečnom dôsledku na záver máte byť úspešní, musia byť podľa mňa splnené dve podmienky. Poprvé, myslím si, že musíte opätovne získať dôveru európskych spoluobčanov tým, že posilníte európske inštitúcie, vrátanie Európskeho parlamentu a myslím si, že by to by bol dobrý začiatok ak by ste začali skúmať určité návrhy, ktoré predložil pán Weber včera v Politico. A druhá oblasťou je politika aktivity. Musíme posilniť druhý pilier. Nie len minimálna mzda, ale musíme odstrániť rozdiely mzde po Európe, klimatické zmeny a právny štát. Tu je potrebné konať a myslím, že je potrebné, aby ste dali odpovede na tieto otázky, aby ste bojovali proti často legitímnych argumentov to proti argumentom euroskeptikov. Ďakujem pekne kolegovia. Ja by som len chcela oznámiť, že 15 ľudí sa prihlásilo do voľnej rozpravy a chceme byť korektní, aby aj nejakí iní sa ešte uh, mohli vyjadriť. Myslím si, že mali by sme uzavrieť uh, zoznam a možnosť prihlasovania, aby sme ľudí nesklamali. Pán Moršan. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani predsednička komisie komisie, vítajte v parlamente a držím palce na dnešné hlasovanie. Kolegovia, všetci sme zjednotení. Našou úlohou je zabezpečiť najlepšiu politiku pre ľudí v Európe. Možno sa nezhodneme na detailoch, ale toto je úloha, ktorú všetci v tomto parlamente spolu s komisiou máme. A jeden z hlavných nástrojov, ktoré máme k dispozícii, je rozpočet Európskej únie na najbližších 7 rokov. E, pani predsednička van der Leyen, dovolte povedať vám, čo očakáva parlament od vás tejto oblasti. Všetci sme videli, že Európania prišli hlasovať, malé podnik podniky, polnohospodári, študenti, ľudia, ktorí chcú viac, väčšiu istotu, chcú bojovať proti klimatickým zmenám. Musíme e, byť korektní k Európanom. E, keď máme menej peňazí, nemôžeme z toho spra- s tým spraviť viac. Ak sa zhodneme na tom, že Európa musí spraviť viac, musí sa to premietnúť aj do rozpočtu Európskej únie. A pozícia parlamentu je jasná čisté priority si vyžadujú, nové priority si vyžadujú nové finančné prostriedky. E, pomôžte nám presvedčiť členské štáty na rade, aby e, dali, podložili peniazmi svoje sluby. A druhá vec, do ktorej oblasti by sme mali investovať? No mali by sme nájsť rovnovahu medzi starými prioritami a novými prioritami. Súdržnosť, polnohospodárstvo, len preto, že boli našimi prioritami celé 10 ročia, to ešte neznamená, že už sú zastaralé, musíme naďalej investovať ale samozrejme musíme investovať aj do digitalizácie, klímy a tak ďalej. A ešte načasovanie. Rozpočet je dôležitý, ale musí to byť súrne. Musíme spolupracovať teraz, aby sme ešte v decembri na Európskej e, rade sa zhodli na tom, čo očakávame od Európy a čo očakávame od rozpočtu. Nezačnem, nepúšťajme sa do detajlov o číslach, pretože tam nás to rozdelí. Najprv musí byť politická dohoda o tom, čo očakávame a potom Eh, podložme eh, peniazmi naše očakávania a naše vyjadrenia. Ďakujem pekne a spoliehame sa na vašu spoluprácu. Pani Dali, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedničke. Som rada, že dnes hovoríme s Európskou komisiou, ktorá sa zaviazala, že si dá ako prioritu Európsku zelenú dohodu. Ale Európska zelená dohoda by nemala ostať iba nejakým heslom, nadpisom. Mala by sa stať realitou, ktorá bude mať pozitívny dopad na každodenný život spoluobčanov, bez ohľadu na to, kde žijú, bez ohľadu na to, či žijú vo veľkom alebo malom členskom štáte E, vážny program dekarbonizácie si vyžaduje transformáciu nášho priemyslu a to len tak, aby to posilnilo našu konkurencieschopnosť. Európska zelená dohoda by mala ísť za ciele a čísla a mala by revolučným spôsobom zmeniť spôsob podnikania, revolučným spôsobom zmeniť naše konanie, vzdelávanie pracovníkov a vzdelávanie detí pre priemysel budúcnosti máme podniky, ktoré si uvedomujú, že je potrebné spraviť transformáciu a zhľadajú k našim inštitúciám, chcú vidieť jasné záväzky. Pre socialistov a demokratov e, zelený, zelená nová dohoda je príležitosť e, vytvoriť nový hospodársky model, e, ktorý postaví do centra našich politík pracovníkov a tých najzraniteľnejších. Ide o posilnenie našich vzťahov so susednými kontinentami, ako napríklad s Afrikou, posilniť partnerstva a poskytovať jasnú obnoviteľnú, jasné obnoviteľné zdroje energii a zároveň chrániť e, blahobyt e, našich občanov. Sme pripravení spolupracovať s Európskou komisiou a očakávame, že budeme partnermi pri tejto transformácii, aby sme konkrétne ukázali našim občanom bez ohľadu na to, kde sa nachádza, že EU projekt je živý, žije a funguje. Pán Azmani na 1,5 minúty. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. EÚ stojí pred veľkými výzvami v nadchádzajúcich rokoch. Niektoré z nich sú hrozbami, ale väčšina sú príležitosti. Nemôžeme jednoducho nekonať stať pred týmito výzvami a nekonať. Musíme obnoviť Európu. A pred pol rokom e, spolupčania ukázali, že nám prejavili dôveru všetkým nás všetkým nám a očakávajú od nás, že my prinesieme konkrétne výsledky. A preto Európska komisia musí začať čo najskôr fungovať a pracovať, tak aby sme mohli začať e, plniť naše sluby pre silnejšiu Európsku úniu, ktorá pracuje pre spoluobčanov. Naše úlohy nie sú malé. Musíme riešiť klimatické zmeny, musíme zabezpečiť stabilné hospodárstvo, Musíme byť inovatívni, musíme mať digitálnu agendu, ale zároveň musíme chrániť právny štát, e, mať kontrolu, zvládnuť migráciu a poskytnúť bezpečnosť a istotu v nestabilnom svete. Nemôžeme sa vždy spoliehať na svojich starých spojencov a preto ja vyzývam novú Európsku komisiu, aby začala spolupracovať s Liniu Európa aby sme mali všetky zdroje, aby sme zabezpečili prosperujúcu budúcnosť. Pani predsednička, spolu s vašim týmom, a som veľmi rád, e, rád som hrdý na vás, aj na celý tým kolegia, dúfam, že sa môžeme pustiť spolu do práce na obnove Európy. Ďakujem. Pán Eckhout na minútu. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne za stanovenie priorít. Znejú dobre a sme pripravení s vami spolupracovať na týchto prioritách, ale zároveň je jasné, že máme aj obavy. A už e, Ska Keller spomenula právny štát, sociálny rozmer vnútorného trhu, ale aj ľudské zaobchádzanie s utečencami v, v EÚ a mimo EÚ. To sú naše obavy. Takže preto vám nedáme biankošek, ale dohodneme sa, že budeme s vami spolupracovať na zelenej dohode, na digitalizácii, na zabezpečení toho, aby tie oznámenia pri zelenej dohode, ich môžeme očakať o dva týždne, že prinesieme lepšie výsledky, e, lepšie výsledky ako to, čo sme počuli. Ale že pri legislatíve naozaj zmeníme náš spôsob života e, na tejto planete. Tak, len tak zabezpečíme, že to je ten správny smer pre Európu a budeme pracovať na tom, aby sme mali budúcu legislatívu. A tu očakávame skutočnú aktivitu. Napríklad klimatická legislatíva budúci rok bude jediná posledná šanca, aby naše ambície boli vyššie skôr ako začne Parížská dohoda. Využíme hybný moment budúci rok a spolupracujeme v tejto veci s vami. Pani Anemans na minútu. Vážená pani predsednička, kolegovia, Prezident Juncker a pre, predseda, pán Juncker a predsedníčka van der Leyen predstavujú akýsi imič, imič pomerne sivý a nudný. Ale táto únava nás nemôže odkloniť, nemôže odputať od toho faktu, že podpisuje lavičiarskú politiku. že chce podporiť ďalšiu federalizáciu, ktorá povedie ku koncu Európskej únie. To ide proti želania mnohých európskych spoluobčanov a dúfame, že sa nám podarí vás o tom presvedčiť a bojovať proti tejto nevyváženej koalícii. Toto je komisia, na ktorej to stojí a pada. Spojené kráľovstvo odchádza alebo sa snaží odísť. E, Rozširovacia e, stratégia e, stojí a turecká hrozba naďalej siaha na našu hraničnú politiku. E, fakty sú také, že e, klesá dôvera, sú potrebné reformy. Všetci potrebujeme, aby táto komisia priniesla výsledky a preto vy budete potrebovať tvrdo spojiť túto rozdrobenú Európu a získať väčšinovú podporu vášho programu, predovšetkým pre také dôležité veci ako európsky spôsob života, zabezpečenie efektívnych riešení vnútornej bezpečnosti, migrácia e, migrácia, hospodárstva. Musíme byť príkladom v oblasti ľudských práv, musíme zvýšiť rast tvorbu pracovných príležitostí a musíme chrániť naše životné prostredie a zároveň zabezpečiť konkurencieschopnosť Európy. To nie sú žiadne drobné úlohy, ale dúfam, že sa vám podarí ich dosiahnuť. Je, obro- je e, vynikajúce vidieť, že predsedničkou komisia je žena Nikdy nebude nový svetový poriadok, keď to súčasťou nebudú ženy. To bolo heslo sufražetiek. Ja verím, že vy, pani predsednička, váš tým nám každý deň ukážete, že ste tou ženou, ktorá je vhodná pre túto úlohu a pre zmenu. A teším sa na spoluprácu s vami. Ďakujem pekne. Na minútu, pán Gušma. Vážená pani komisárka, táto komisia nereaguje na problémy Európskej únie. Všetko, čo je zle, sa nemení a všetko, čo sa nemení, sa zhoršuje. Politiky naďalej sa presadzujú tie isté úsporné opatrenia a e, je jasné, že toto bude naďalej prioritou vzhľadom na e, komisára pre hospodárstvo. Musíme prekonať túto paradigmu úsporných opatrení Politika súdržnosti, e, tam sa e, veľmi kráti rozpočet a nová komisia povedala, že to podporuje. Žiadate o ďalšie zdroje na nové politiky, ale ešte ste nám ich celkom nepredstavili. Zdá sa, že to sú také pekné prázdne slova E, financie na podporu toho, aby krajiny pokračovali v štruktúrálnych reformách, aby sa prijali úsporné opatrenia, ktoré sa ešte neprijali. E, my by sme tu chceli zabezpečiť 5-ročnú inštitúciálnu blokádu. Nie je tu žiadna nádej, nič sa nemení, nič nemôže zmobilizovať tento parlament, aby sa prekonal a spravil niečo so sebou. Pani Harris. Ja by som sa chcela poďakovať eh, pani predsedničkej komisie za to, že povedala, že je za to, aby Spojené kráľovstvo ostalo v Európskej únie. Je to devastujúce a je to strata, ktorú Spojené kráľovstvo spôsobuje. Eh, eh, odmietame vymenovať komisára a začnete proti nám konať. Ale aký to má zmysel? Tak či onak odchádzame Eh, veď toto by mala iba príležitosť eh, na eh, zarábať. Sú tu extrémni federalisti EÚ, ktorí nemajú v úmysle stáť za svojimi ľuďmi, ale jednoducho len si svoje hniezdečko budovať. Čiže je im to jedno. Rozhodnutie mojej krajiny, ktoré potvrdzuje to, že naozaj odchádzame z Európskej únie. A nezabúdajte, ak vám to robí veľké problémy, vždy nás môžete predčasne vykopnúť. Um, um, Harris? Oh. Pani Harris, možno vás to prekvapí, ja som za zotrvanie Británie uh, v Európskej únii a akceptujete modrú kartu pána Smita? Máte 30 sekúnd, nech sa páči na prednesenie otázky. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za toto vyjadrenie a poukazujem na to, že je to právny záväzok, pretože EÚ je e, komunita, ktorá funguje na základe práva. Spojené kráľovstvo má právnu povinnosť menovať komisára, napriek tomu, že máme túto nihilistickú vládu. Predpokladám, že vy takisto sa chcete rozlúčiť so svojím e, platom e, a s vašimi príspevkami do, do Brexitu, pokiaľ nebudeme mať komisára podľa britského práva máme e, moratórium pred voľbami, e, tzv. obdobie Purdach, a takisto sa odpovedáme verejnosti, britskej verejnosti, nie európskemu právu. My sme to povedali veľmi jasne v roku 2016, keď sme hlasovali za odchod e, Británie z EÚ v referende. Ďakujem a teraz pani Moserat, 1,5 minúty. Áno, ďakujem pekne. Chceli by sme, aby naďalej komisia pracovala v prospech silnejšej, jednotnej, e, bezpečnej Európy. E, chceme, aby sa vytvorili nové pracovné pozície, aby sa bojovalo proti nacionalizmu, proti populizmu. E, chceme, aby Európa bola bezpečná, aby bojovala proti terorizmu, aby chránila naše hranice, aby obhajovala demokracie vo svete. Ale potrebujeme aj Európu, ktorá bude užitočnejšia pre našich občanov Chceme, aby Európska únia bola užitočná, aby naši mladí ľudia mali nové príležitosti, aby e, podniky vytvárali nové pracovné pozície, pretože zamestnanosť to je najlepšia sociálna politika, tak aby e, nikto e, nebol dávaný bokom. Podporujeme zákonu imigráciu. A e, potom máme starý kontinent, aj tieto demografické výzvy treba e, riešiť. Máme tu e, náš vidiek, tomu sa treba venovať, chovateľstvo, rybolov, polnohospodárstvo, no, musíme sa samozrejme starať o našu planetu a takisto treba byť lídrom v oblasti technologickej revolúcie. Chceme mať Európu, ktorá bude konkurencieschopná. Ak budeme užitoční, Európa bude bližšie a bude to Európa ľudí, Európa rovnosti. Potrebujeme viac Európy, e, kde bude menej byrokracie a iba spoločne naďalej budeme najlepším e, priestorom pre e, mier, pre slobodu a rovnosť. A som presvedčená, že komisia to dokáže. My ako ľudovci zo Španielska vás plne podporujeme. Na minútu a pol. Pani Piri, pani uh, predsedajúca, pani predsednička. E, bola to intenzívna cesta, kým sme sa dostali sem, kde sme dnes po voľbách.